Ďakujem. pekne. Týmto uzatváram rozprávu. E, diskusia bude o 11.30 vo štvrtok. E, pokračujeme v rozprave e, v pléne zajtra 25 februára od 9.00 do 13.00. Program je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem vám všetkým technickým pracovníkom aj tlmočníkom. Ďakujem.